Začneme s dnešným plenárnym zasadnutím. Prvý bod programu je ústna otázka na Európsku komisiu. Ide o aplikáciu smernice o aplikáciu smernice o EIA v Rakúsku a pán Howitt má procedurálnu otázku. Nech sa páči. Je to technická poznámka 96 Článok 96 hovorí, že máme právo spýtať sa predsedajúceho, že podľa toho, čo sa deje v mojom volickom obvode, namietali na základe logistiky moji voliči, že tam už sú týmy a športové týmy takisto majú istú tradíciu, odmietajú sa podrobiť právu od e, hráčov kriketu z Anglicku cez ďalších spomenutých. Je to tradícia a tieto týmy niekedy zasa odmietnú e, na základe ľudských práv súťažiť v krajine, ktorá ne, nepodporuje ľudské práva a myslím si, že tento rok v Monaku, v Silvestovne a tak je možné očakávať ignoráciu zo strany športovcov kvôli porušeniu životného prostredia? Pán. Dobre, zaznamenali sme si procedurálnu otázku pána Havita. Ešte ďalšia procedurálna otázka? Pán Schleiter, nech sa páči. Ja je rapportér Vážená pani predsedajúca, som eh, spravodajcom o správe o bilaterálnom investičnom e, spore. Po Lisabonskej zmluve sa e, pomery stran zmenili. Po zvážení návrhu rady by som rád stiahol ako spravodajca túto správu z programu, pretože rada a parlament majú rovnaké stanovisko, pretože sú za, investičnými, za investičné záujmy, ale je tu otázka transparentnosti a staré členské štáty neberú na zreteľ, nové členské štáty neberú ich do úvahy, nie, nie je tu žiadna rovnováha medzi právami na investovanie a kombináciou právnych a požiadaviek a požiadaviek na životné prostredie, preto nemôžem obhajovať stanovisko parlamentu a nemôžem byť vedúci týmu pri rokovaniach. Preto by som rád vrátil spravodajstvo vedúcemu výboru. Ďakujem pekne, pán Šliter, ale toto nie je procedurálna otázka. Vy sa musíte obrátiť na gestorský výbor s touto otázkou. Vážení kolegovia, prosím vás, obmedzte sa skutočne na váš rečnícky čas pretože dnes ešte sa bude hlasovať a navyše všetci cestujeme a nemôžeme sa jednoducho oneskorovať. Ďakujem za vaše pochopenie. Vrátime sa teda k nášmu programu a začneme s pánom Vilandom na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo, vážení kolegovia, pani komisárka. Hovorím mene pani Macony, e, ktorá žiaľ nemohla byť prítomná. Určite existuje dôležitejšie petície, ako je táto tu. A pri tejto petícii nemáme 30 tisíc podpísaných, ako to býva v iných prípadoch. Ale je to povaha, ktorá je sporná a predovšetkým Je to práva Európskej únie využívať aj tento petičný výbor. Spravodajca hovoril o tomto prípade, ide o projekt LIV a to ukazuje, že miestne médiá to majú radi, aby tu bola lobby, je tu lobby pre hospodárstvo, je to lobby pre životné prostredie alebo je tu národná vláda, alebo miesto samozprávy, ale tento prípad jednoducho nie je na to vhodný. Boli sme na misii, zistivacej misii. Pani kolegyňa Lichtenberger ma sprevádzala svojho času a Európa by sa mohla stať super revíznou eh, veľmocou. Musíme ale jednoducho niečo robiť. Musíme presadzovať e, to, čo, čo sa pustíme. Máme tu teda petíciu. Hovorí sa tu o hranici. Minulosti to bolo 20 hektárov a táto hranica sa nedodržala. V minulosti sa umelo počítali malé plochy a týchto 20 hektárov bolo prekročených. Hovorilo sa aj o 10 hektárovej hranici, ale veci sa medzi tým trochu zmenili. A na mieste sme došli k názoru, že tie ustanovenia, ktoré vychádzajú z posudzovania vplyvu na životné prostredia, boli dodržané v Rakúsku. Samozrejme, dá sa pochybovať o pár štvorcových metrov, Možno by sa to dalo trošku aj zmeniť, ale naozaj nejde o veľké plochy. Je to aj otázka jednotlivého usporiadania. Ale jednoducho nemôžeme dojsť k inému záveru. Je to otázka parkovacích miest a tak ďalej. My sme však dospeli k názoru, že sa musíme na to pozrieť zbližšia dospeli sme k otázke, či z hlavného mesta e, prišla táto požiadavka na posudzovanie vplyvu na životné prostredie a či to bolo správne, či to bolo v zmysle európskej legislatívy. Neskúmame túto situáciu iba v Rakúsku, ale skúmame aj v niektorých a ďalších členských krajinách a teda aj v mojej a musíme zobrať do úvahy e, niektoré možnosti. Je to otázka toho, či by sme to mali pripustiť alebo nie. Je tu teda otázka, či by sme mali e, pripustiť takéto projekty, či ich e, budeme brať jednotlivo, alebo ich zoberieme v celku ako súčasť väčšieho plánu. Jednoducho Projekty sa rozoberajú aj e, v miestnych pomeroch, ale podľa našich európskych predpisov si musíme povedať, či chceme pripustiť takéto projekty alebo nie. No a je tu jeden bod, ktorý nám udral do očí. E, u takýchto zariadení sa môže stať, že pripustíme, že nové lyžiarske vleky, nové lyžiarske strediska budú mať 5-10 hektárov a tieto zostanú úplne mimo výpočtov. Podľa európskych predpisov veľké projekty by sa mali zobrať do úvahy aj s celou svojou plochou. A teraz je tu teda otázka toho, ako to posudzuje komisia. E, či to budeme posadzovať aj z celoeurópskeho hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pán Oettinger, mene Európskej komisie, nech sa páči. Vážení páni poslanci, Máme tu parlament, ktorý urobil jednu zo svojich úloh sledovanie dodržiavania ochrany životného prostredia. Toto má veľkú úlohu v ekonomickom a ekologickom vývoji Európskej únie. Je to dôležitý nástroj na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Preto treba nové projekty vždy overovať. Treba sledovať, aké sú bezprostredné, ale aj neskoršie účinky na životné prostredie. Ide o druhý projektov, u ktorých členské štáty musia rozhodovať o prahových hodnotách, musia rozhodovať o tom, či sa tu bude robiť overovanie. Pokiaľ ide o vašu lyžiarskú oblasť, je to projekt, ktorom by Európska únia mala rozhodovať o tom, či by sa to projekt vôbec mal realizovať. Rakúske predpisy neboli v minulosti naozaj uspokojivé. Išlo o 10 hektárov alebo o 20 hektárov a viac. Keď sme dostali petíciu, ako komisia sme boli u rakúskej vlády a pýtali sme sa, ako to je s týmto projektom. Povedali nám, že tu nebude treba robiť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, pretože sa tu nedosiahla prahová hodnota. Z našej strany sme vyslavili oficiálne pochybnosti a poukázali sme na to, že pre stanovenie e, veľkosti plochy, a to znamená e, pre e, rozhodnutie, či sa má robiť posudzovanie vplyvu alebo nie, treba zobrať celý ten projekt do úvahy. Potom Rakúsko novelizovalo svoj zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. A teda to rozhodnutie o tom, či treba alebo netreba robiť posudzovanie vplyvu na životné prostredie, závisí od toho, ako veľké je, aký veľký je rozsah projektu a treba zobrať do úvahy aj prechádzajúce rozšírenia projektov. Smernica je pomerne prísna a obchádzanie tejto smernice tým, že sa rozdelí projekt na menšie časti, to nie je možné. My kladieme veľký dôraz na účinky na životné prostredie. To e, potvrdil aj Európsky súdny dvor. Viac raz jasne stanovil, že cieľom smernice o posudzovaní vplyvov sú také, že ich nemožno obísť tým, že sa projekt rozdelí na viaceré menšie časti. Je to príliš málo dívať sa na to z tohto hľadiska. Ide tu o stavebné opatrenia, e, ktoré budú potom zasahovať do prostredia, v ktorom sa projekt nachádza. Treba sa pozrieť na tú časť plochy, kde nedôjde k stavebným úpravám, ale treba sa aj pozrieť celkovo na vplyv e, projektu. Preto sa domnievame, že v oblastiach Melau a Damuls bolo treba urobiť e, takéto posudzenie vplyvu na životné prostredie. Alebo aspoň urobiť predbežný screening. A ak by sa pri tomto predbežnom screeningu prišlo na to, že netreba robiť toto posudzovanie vplyvu, tak to bolo treba oficiálne zdokumentovať. Rakúsko to neurobilo, pretože Rakúsko neurobilo takýto screening, ktorý podľa nás bol predpísaný. Projekt je už minulosťou, bol e, schválený pred piatimi rokmi, stavba je už ukončená a my sme žiadali od vlády vo Viedni ďalšie podrobnosti o stavebných prácach a o postupe projektu. A takisto sme žiadali od nich aj vysvetlenie, či bude treba nejakým spôsobom e, zmierniť dôsledky tejto stavby. Takisto treba rozmýšľať nad tým, či sa dajú robiť ďalšie kroky, aby sa zmiernili dôsledky na životné prostredie v celej oblasti. Potom sa požiadali úrady v Rakúsku, aby nám potvrdili, že pri ďalšom rozširovaní e, tohto lyžiarského strediska alebo ďalších lyžiarských stredisk sa urobí najprv screening podľa starých požiadaviek rakúskeho zákona o posudzovaní vplyvu a až na základe toho predbežného screeningu sa určí, či treba e, robiť e, takéto posudzovanie. E, pán Potočník pracuje teraz na prepracovaní takéhoto predpisu. Potom sa predloží predpis, ktorý ďalej posilní ochranu životného prostredia, ktorý bude dbať na biodiverzitu, ktorý zoberie aj do úvahy rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a ktorý podľa možnosti harmonizuje a zjednoduší to, čo momentálne existuje, aby boli možnosti rozširovania bez posudzovania vplyvu vylúčené. Minulého roku sa zainteresované strany a verejnosť podielali na konzultáciách. Momentálne sa tieto konzultácie vyhodnocujú a najneskôr v roku 2015 prídeme s návrhom tak, aby sa nezneužívali takéto projekty v budúcnosti a keď už sa e, aj zneužili možnosti, ktoré umožňujú európske predpisy, aby to prinieslo niečo dobré v budúcnosti pre ochranu životného prostredia. Rakúsko by malo urobiť všetko preto, aby zákon v Rakúsku zodpovedal smernici. Rakúsko by malo urobiť opatrenia, aby sa posúdili už ukončené stavebné práce a aby v regióne Damu sa už nerozširoval tento projekt. Bez príslušnej práce, teda bez príslušného posúdenia vplyvu na životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz pristúpime k rečníkom v mene politických skupín. Ako prvé má slovo EPP a pán Jar na dve minúty. Nech sa páči. Obmedzte sa len na dve minúty, už meškame. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Môj kolega Wieland už veľmi jasne predstavil obsah tejto petície a predsa by som sa chcel politicky vyjadriť k tomu. Myslím si, že tu nehovoríme proti, ale za európsku politiku, keď hovoríme o predpisoch a overovaní praktické povahy týchto predpisov vždy bude existovať súťaž medzi e, európskymi nariadeniami, smernicami a miestnou legislatívou. E, náš petičný výbor teda príjma takéto petície, ale musím povedať, že som aj hrdý na to, že sme dostali túto petíciu. Videli sme, že veci sa na mieste interpretujú inak, ako si to želáme z európskeho pohľadu. E, táto petícia nakoniec viedla k tomu, že sa zmenil zákon v členskej krajine, čo je podľa mňa obrovský úspech. A považujem to aj za úspech európskej politiky. Po druhé, problém, ktorý tu vidím vo všeobecnosti, a to je aj moja otázka na pána komisára. My máme ustavične ten problém, že mnohí občania sa zaoberajú presadzovaním eh, environmentálneho práva v členských štátoch. E, jednoducho nejde len o celoeurópske záležitosti, ale ide aj o záležitosti, ktoré sa dejú v jednotlivých členských krajinách. A ústavečne e, dochádzajú takéto otázky, ktoré sa týkajú životného prostredia na komisiu. E, vychádzame z toho, že krajina X presadzuje nariadenia smernice Európskej únie a že tam netreba zasahovať. Toto berieme ako by to malo platiť automaticky. Ale mali by sme mať nejaký nástroj. Ak e, dojdú e, nejaké informácie o tom, že e, niečo tam nie je v poriadku, tak potrebuje nástroj na to, aby sme mohli viesť dialog s členskou krajinou, aby to nedopadlo tak, ako to dopadlo v tejto krajine. Tuto to prebehlo celkom optimálne. Máme tu nástroj pre budúcnosť, žiaľ Bohu, nie pre minulosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pán Leifried má slovo. Myslím si, že to, čo sa tu stalo, môžeme považovať za poučenie. My, Rakúšania, sme vášniví lyžiari. To znamená, že potrebujeme lyžiarské strediska. Lenže keď chcete lyžovať, tak potrebujete mať aj určité vedomosti a potrebujete mať aj pekné životné prostredie. Predsa nikto nepôjde lyžovať tam, kde nie je nič. A aby sme sa dostali z tejto situácie, myslím si, že európska e, politika urobila v minulosti veľa chýb. Začala budovať lyžiarske vleky, hoci kde, bez toho, aby rozmýšľala o tom, či je to dobré, alebo čo to nie je dobré. E, potom to tak aj vyzerá. A vieme, čomu zálež- na čom záleží Európskej únii a Európskeho parlamentu. Jednoducho niektoré veci nedopadli dobre. Tu sme ale videli, že hoci to nedopadlo dobre, predsa ľudia reagovali, spísali petíciu a nakoniec sa veci rozbehli aj v Rakúsku. Myslím si, že je to dobrý príklad toho, ako by to malo vyzerať. Ďakujem veľmi pekne teraz, vážená pani Lichtenberger. A ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Myslím si, že je to naozaj dôležité, čo ste povedali. A predsa len mám jednu otázku vy ste eh, povedali, že overenie situácie v Rakúsku eh, bolo uspokojivé pre komisiu, ale napríklad eh, je tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, že aj občania sa majú podielať na konzultáciách pri posudzovaní vplyvu na životnom prostredí, ale takto to nebolo v Rakúsku. My sme videli, že v oblasti melov a damilus k tomu nedošlo. A chcela by som to ešte raz dôrazniť. Pre mňa veľmi dôležitá otázka je, aby sa e, nepočítali uh, e, lyžiarské vleky v takýchto projektoch, pretože ak sa neprekopal e, celý kopec, uh, to je predsa absurdné. Uh, to musíme aj lyžiarske vleky do toho zarátať. Predsa tu ide o rozdelenie veľkého projektu na menšie časti, e, preto musíme takéto prípady e, stále mať na očiach a aby k tomu už nedošlo v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Majer má dve minúty. Dar a resolver algo que efectivamente ha reconocido la comisión que ha planteado también el señor Ďakujem za slovo Vypočuli sme si názor komisie, vypočuli sme si pána Jára, ktorý zhrnul to, čo sa, o čom sa hovorilo vo výbore. Ide o to, aj o to, o čom sa hovorilo v roku 2010. Nejde tu len o problém s Alpami, a to isté sa deje v Pirenejach. Keď európsky občania vznesú námietku, petíciu, prečo to trvá tak dlho, kým sa vybaví? Veď vidíte, že sa projekt často dokončí a už sa nevratné zmeny a škody udejú, kým sa na petíciu zareaguje. Štáty si môžu dovoliť e, ignorovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pričom životné prostredie je veľmi krehké, najmä v Pirenejach, v Španielsku, podobne aj v Alpách. A jednoducho, keď sa obíde zákon tým, že sa rozdelí, rozparceluje plocha na menšie a týmto sa obide zákon, na čo potom máme posudzovanie vplyvov na životné prostredie? Mali by sme ho realizovať naozaj v praxi razantnejšie. Mali by sme zastaviť stavbu, kým je to ešte možné. A vo výbore PETI aj v Európskej komisii by sme mali pracovať na tom, aby sa tieto lehoty skrátili a aby členské štáty sa nevyhýbali aplikácii tejto smernice. Urobilo sa to nielen v Rakúsku, ale aj v Španielsku. Aj v Španielsku v Pirenejach je e, v údolí Kastanesa takýto lyžiarsky komplex v Aragóne a oni sa tiež snažia rozdeliť e, ten projekt na menšie celky, aby sa tak vyhli aplikácie tejto smernice a preto by sme mali pracovať oveľa rýchlejšie. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. V mene nezaradených pani Vertman na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, vážený pán komisár Oettinger. Cieľom posudzovania vplyvu na životné prostredie je zistiť, aké sú účinky projektov a ich okolia na životné prostredie. Ale rozšírenie e, projektov vedie k tomu rozšírenie a rozdelenie projektu vedie k tomu, že sa obchádza smernica, obchádza sa legislatíva. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora e, hovorí o tom, že takéto projekty sa nesmú rozdielovať na menšie e, časti. V roku 2003 e, komisia nezistila, aké sú skutočné korene problémov, ale hovorila o praktickom uplatňovaní e, smernice e, vtedy sa obrátila na členské štáty. E, vtedy sa aj stanovili prahové hodnoty v takých krajinách ako napríklad Rakúsko. A takisto sa odporúčalo na to, aby sa robil predbežný screening a aby sa myslelo na možné kumulovanie projektov. Vtedy sa hovorilo o tom, že treba počkať na výsledky, ale európsky a predovšetkým rakúsky občania protestujú proti tomu. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora musia byť zákony jednotlivých krajín dostatočne podrobné musia aj brať do úvahy konzultácie s verejnosťou v takýchto prípadoch bolo treba overiť e, rakúsku legislatívu tá kritika o nedostatočných konzultáciách s verejnosťou sa vlastne týka všetkých členských štátov, nielen Rakúska. Treba overiť aj e, postupy, ktoré sú uverené e, v smernici, kde sa hovorí o konzultáciách s miestnym obyvateľstvom. Ďakujem pekne. Pokračujeme Pán Zeber na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. Tu by človek mohol mať dojem, že petičný výbor je e, super inštancia, ale e, Myslím si, že takéto projekty nie sú vhodné na to, aby sme z nich vytlkli politický kapitál. E, existuje projekt v Melau a v Damelse, to sú dve malé obce, a podľa najlepšieho vedomia a svedomia sa snažili uplatniť e, rakúsku legislatívu pre životné prostredie. Toto im nemožno vytknúť. Ale je to skôr právnická otázka, ako Rakúska republika transponovala e, smernicu do svojej legislatívy. Máme tu predsa právnu tradíciu aj v Rakúsku, aj v Európskej únii. Myslím si, že Rakúska republika sa e, pokusila dať veci do poriadku. Právnici dospeli k presvedčeniu, že možno tu bolo e, niekoľko chýb e, v ich legislatíve, ale tu naozaj hovoríme iba o malej časti tejto legislatívy Treba však povedať, že to e, viedlo aj e, k určitým negatívnym dôsledkom, ak si myslíte, že tento projekt viedol k niečomu dobrému, e, tak asi by sme tam mohli dať aj tú zelenú pečiatku, pretože nakoniec sa pokúsili a napraviť to, čo urobili zle. A treba si povedať, že rovnaké veci by sme mali rovnako posudzovať a treba eh, brať eh, do úvahy aj také prípady, kde dochádza k o mnoho horšiemu porušeniu ochrany životného prostredia, než to bolo v tomto prípade. Mali by sme mať teda určité meradla pred očami a tie sú mimoriadne dôležité práve v prípadoch ochrany životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, Siber, Zeber. A teraz má slovo pán Belcer, ale nie je v sále, zdá sa. Tak ideme k keď vždy aj postupu. Požiadali o slovo štyria kolegovia a pán Výland, ktorý bude hovoriť na záver. Najprv si vypočujeme teda ostatných kolegov. Pán Becker na jednu minútu. Uh, Vážení kolegovia a kolegyne, vážený pán komisár, Pokiaľ ide o ten faktor, ktorý spomenal pán komisár, tak to chcem potvrdiť. Naozaj sa miestne orgány poučili z tohto prípadu. Minister životného prostredia potom zmenil príslušný zákon a takisto sa stanovili nové kritériá, ktoré sa stali kritériami aj pre iné projekty a mnohí ľudia ich nepoznali predtým. Potrebuje mať naozaj účinné nástroje. Tieto nástroje potrebuje mať už v počiatočnom štádiu, už pri plánovaní projektov, tak aby sa dali eh, robiť korektúry priebehu projektov. Ďakujem, pán Ferreira, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Niektoré poznámky ma napadajú pri e, takejto situácii. Keď sa robí posúdenie vplyvov na životné prostredie, keď máme projekt napriek svojim pozitívnym vplyvom, určite e, je potrebné aj vylepšovať tento projekt. Treba venovať pozornosť akumulatívnym dopadom a dôsledkom takýchto projektov. Veľmi často e, si všívame stromy a strácame z hľadiska les musíme brať do úvahy, aký bude mať kumulatívny dopad ten, ktorý projekt. E, tá fáza vyhodnotenia je veľmi dôležitá, veľmi často sa na ňu zabúda. E, nezabúdajme na to, akým spôsobom sa konkretizujú tieto dopady, aké opatrenia na minimalizáciu sa či sa robia, či orgány pre ochranu životného prostredia zohrávajú svoju úlohu a tieto orgány musíme ich podnecovať, aby pracovali. Rovnako ako verejná mienka, to všetko sú rozhodujúce momenty, aby sme dosiahli transparentnosť, kvalitu takýchto projektov. Ďakujem pekne. Pani Morku, najte na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán, pre, pani predsedajúca. Dnes diskutujeme o veľmi konkrétnom projekte, Treba skonštatovať, že EIA je skutočne veľmi komplikovaná na aplikáciu aj na európskej úrovni, aj na úrovni členských štátov. A je to aj otázka dôveryhodnosti a otázka, akým spôsobom sa v rámci tejto smernice realizujú jednotlivé expertízy. Tí, ktorí sú zodpovední za takéto projekty, expertízy musia robiť Musíme zabrániť eh, tomu, aby eh, takéto projekty sa nerealizovali zle. Aké sú argumenty na výstavbu takýchto projektov? Včera sme hovorili o princípe nezávislosti takéto dopadové štúdie by mali byť vyrovnané a nezávislé z toho environmentálneho hľadiska. A to je najdôležitejšie. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Pán Lichtfried na 30 sekúnd. Ja, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Možno som nesprávne pochopil kolegyňu, preto som sa chcela ešte raz opýtať. Myslím si, že je veľmi dôležité, keď máme nejaké predpisy, aby sa tieto predpisy dodržiavali a aby sme vždy nehovorili, že okolnosti boli také, že sa tieto predpisy nedali dodržať. Nie, keď existujú nejaké predpisy a pravidla, tak ich treba dodržiavať. Mám takú otázku. Vy ste zrejme mysleli na to, že treba dodržať e, predpisy za každých okolností. Áno, tak to ste to mysleli? Pani Morkunajte, chcete odpovedať? Máte právo na odpoveď na 30 sekúnd, nech sa páči. Rada by som zdôraznila, že áno, je veľmi dôležité samozrejme rešpektovať pravidlá, ale niekedy sú prípady, že niektoré zaujímavé skupiny sa snažia manipulovať verejnú mienku a snažia sa vplývať na takéto projekty, ale ja som e, zdôrazňovala, že analýza a ich nezávislosť je niečo veľmi dôležité, teda nezávislosť odborníkov je potrebná, aby sa všetko robilo v zmysle platných pravidiel. Ďakujem, hovorí pani predsedovca, teraz pani Kalembach na minútu. Pani predsednička, pán komisár, e, myslím si, že táto diskusia ukazuje, že máme obrovský problém v oblasti životného prostredia, to je komunikačný problém. Hovorí sa o životnom prostredí, hovorí sa o, o ekonomike a sú tu tieto rôzne záujmy, ktoré vždy budú hrať proti sebe. A preto potrebujeme aj podporu komisie, aby sa životné prostredie stalo dôležitým faktorom aj v hospodárstve. A myslím si, že to sa ešte príliš malo zdôrazňuje. Sú tu opatrenia, ktoré chránia životné prostredie, tieto opatrenia môžu vytvárať aj pracovné miesta. Vždy sa polarizuje verejná diskusia, keď sa hovorí o životnom prostredí. Vždy ide predovšetkým o pracovné miesta. Ale aj mnohí politici to využívajú takýmto spôsobom. Lenže mali by sme vedome pracovať eh, na tom, aby sa na oboch stranách uznalo, že môžeme mať zdravé životné prostredie a pritom dobré hospodárske možnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Rancov. Ďakujem, pani predsedajúca. Rakúsko, aby sa v minulosti zbavilo kancelára krajského, tak hlasovalo proti jednej jadrovej elektrárni. Vytvorilo si európsky unikát, model atomovej elektrárne jeden k jednému. Myslím, že je to veľmi drahý experiment a Rakúšania nemôžu nikoho v Európe nutiť, aby išiel takýmto e, smerom. Ďakujem. A teraz pán Viland. Mm, ďakujem veľmi pekne, e, pani e, predsednička. Som celkom spokojný e, s odpoveďou, ale predsa len potrebujem objasniť jeden bod. Súčasné predpisy, ktoré sa týkajú lyžiarských vlekov, sa musia započítať do týchto projektov len vtedy, keď sa tam predpokladajú nejaké stavebné úpravy. A všetky tie plochy, ktoré sa budú využívať lyžiarmi. Všetky tieto plochy zostávajú mimo pri týchto e, výpočtoch. Ale podľa mňa by všetky tieto plachy mali byť zohľadené. No a potom ešte e, jedna takáto e, malá záležitosť. Napríklad pre petičný výbor e, existuje vo vybraných e, prípadoch možnosť urobiť e, zastavený prípad. Pri zodpovednom konaní predsa bude, musíme možnosť povedať, že projekt sa celkovo zastaví. Modrá karta, pán Zeber, chcete vystúpiť? reakcia na pána Vilanda, nech sa páči. Mám ešte jednu otázku na pána kolegu Vilanda, pretože je e, právnik a aj tí, ktorí iba chodia po horách a ktorí využijú e, sedačku, aby sa vyviezli hore, aby nemuseli celú tú trasu prejsť sami pešo, aj tí sú dôvodom preto, aby sa eh, robila, robilo posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Mal vysvetliť, čo presne myslel. Pán Viland, 30, 30 sekúnd. Jednoducho, aby som to vysvetlil, príroda nie je eh, predsa vlastníctvom zväzov na ochranu životného prostredia. Eh, životné prostredie a príroda je niečo, čo chcú využívať aj obyvateľia Nemyslím si, e, že by Melau Damils e, bol taký prípad, e, kedy by sme museli ukázať červenú kartu a zastaviť projekt. Ďakujem, že ste boli stručný, pán Viland. Pán komisár uzavrie túto rozpravu. Pani predsednička, vážení pani poslanci. Všetci vieme, že tento prípad neprebehol korektne otvorenie prípadov je niečo, čo by sme mali robiť v Európe. Prišli sme na to, že v tomto prípade boli zle použité prahové hodnoty a preto e, sa posudzovanie vplyvu na životné prostredie neurobilo dostatočne objektívne. Po druhé, zákon o posudzovaní e, vplyvu na životné prostredie v Rakúsku sa prispôsoboval musel sa prispôsobiť, aby vyhoval smernici Európskej únie. Po tretie, je pre nás dôležité, aby sa robili ďalšie opatrenia v tejto oblasti, pretože tu sa budú rozširovať parkoviska, budú sa tam robiť ďalšie stavebné úpravy. A aj pre tieto rozšírené časti projektov by sa mal robiť predbežný screening. Treba e, posúdiť, aké sa stavebné práce budú ešte robiť a tak sa zistí, či treba robiť to posudzovanie vplyvu alebo nie. Ja rád lyžujem a pre nás je dôležitá aj otázka hluku, a nie len samotného životného prostredia, teda pre tých, e, ktorí lyžujú ale samozrejme toto bolo iba tak na okraj. E, my e, v komisii e, by sme sa mali zamyslieť nad tým, či budeme viesť konanie za porušenie, ale myslím si, že nezajdeme až tak ďaleko, ale treba sa pozrieť na novelizáciu smernice o posudzovaní vplyvov, čo navrhuje pán komisár Potočník. Hovorí o klimatických zmenách, hovorí o energetike, hovorí o transeurópskych sieťach, o koheznej politike. Potom je tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Toto všetko treba zobrať do úvahy v tejto smernici, pretože aj toto rozhodnutie viedlo k dôležitým dôsledkom. Po tretie je tu otázka pána poslanca Lichtenberg, pani poslanke Lichtenberger. Dostatočne sme sa zaoberali už otázkou prahových hodnot v Rakúsku. Venovali sme sa dostatočne otázke transparentnosti a verejným konzultáciám. Toto sa teraz ešte overuje. A pán kolega Potočník zverejní výsledky budúci týždeň v liste a takisto zverejní, či je tam dostatočná transparentnosť a konzultácie s verejnosťou. Takže toto všetko sa ešte dozvieme v písomnej forme. A myslím si, že máme dostatočné vedomosti na to, aby sme ďalej mohli pracovať na Európskej smernici posudzovaní vplyvov budúci rok. Ale pokiaľ ide o definíciu ploch, to je ďalšia otázka. Takisto v písomnej forme vám dáme vedieť, e, ako to je s týmito plochami. Ak sa tu postavili žiarsky vlek, netreba brať do úvahy iba tú plochu priamo pod vlekom. Nepovieme, že je to šírka 1 meter a 1000 metrov dĺžka. Nie. Ale zase na druhej strane to nemôže byť ani e, celý kopec alebo celá hora, čo sa berie do úvahy. Ale v ušom zmysle, v každom prípade, musíme zobrať do úvahy aj to, čo sa nachádza okolo tej priamej čiary, ktorá je pod vlekom. E, keď sa tam zasnežuje, e, to je ďalšia otázka. Musíme sa pozrieť na to, aká plocha sa zasnežuje, pretože to je tiež umelý zásah do prírody. A smerni sa musí toto všetko veľmi jasne zadefinovať. Potom, keď overujeme otázku, ako môžeme E, skôr robiť opatrenia, pretože 5 rokov po projekte už je príliš neskoro. Podľa našich zmluv, podľa našich pravidel tu máme e, pravidlo subsidiarity a podľa tohto pravidla e, členské štáty sú zodpovedné za takéto otázky. Dúfam, že Rakúsko sa poučí z tohto prípadu budúcnosti a e, pokusí sa nájsť dobrú rovnovahu medzi hospodárskymi a ekologickými záujmami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Táto veľmi zaujímavá rozprava sa končí a ideme k nasledujúcemu bodu programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie pre Európsku komisiu a témov je klamlivé adresárové